Mám na mysli túto udalosť a rád by som spomenul niektoré prípady, o ktorých sa veľmi často nehovorí. Chcem hovoriť o väzeniach, ale nie pre teroristov. Chcem pripomenúť podmienky, skutočne neludské podmienky e, väzenia v Rwande a v Líbii, kde dochádza k trestom smrti a k odsudeniu na smrť len preto, že človek je pozbavený slobody a je vo väzení. Niekedy je to aj v prípade osôb, ktoré sú nevinné. Rád by som pripomenul prípad Sauraui. E, teda tento prípad sa už dlho nerieši. A nesmieme zabúdať na určité práva, ktoré treba uznávať na práva utečencov, ktorí utekajú pred dramatickými klimatickými zmenami napríklad. Všetky tieto prvky musíme brať do úvahy, aby sme mohli spoločne na tejto planete žiť. Ďakujem, pán Lambsdorff. Ďakujem pekne, pán predseda. Čo sa týka 60. výročia OSN roku 2005 sa vytvorili dve nové štruktúry, Peace Building Commission a potom Rada pre ľudské práva. Čo sa týka tej prvej, tak ona funguje pomerne efektívne a naplnila očakávania. E, Rada pre ľudské práva to nenaplnila. Spomínalo sa to a je to vyjadrené v uznesení, preto reforma je skutočne nevyhnutná. Práca Rady pre ľudské práva je príliš jednostranná. Tematizovalo sa to v súvislosti s Izraelom a som e, prekvapený, že rada sa zamerala iba na tento aspekt Golconovej správy. Kolega Howitt povedal, že kandidatúra Iránu mala byť úspešná tak mne by zaujímalo, že čo by to znamenalo. Ja by som chcel, aby členské štáty zaujali jedno stanovisko aj naše e, diplomatické služby, lebo musíme sa tým vážne zaoberať aj v výbore, ktorý sa zaoberá ľudskými právami. Ďakujem pekne. E, Pán van der Stöp, Ďakujem, pán predseda. E, všetci tu vieme, že Rada pre ľudské práva OSN je len veľkou fraškou. Táto rada je vlastne rukojemníkom konferencie islamských krajín. Všetci majú za cieľ e, obviňovať nespravodlivo a ničiť štát e, Izrael porušuje, táto rada porušuje všetko, čo my vnímame za pravidla boja za ľudské práva. Je to naozaj hamba, že túto radu vôbec berieme vážne. Ak, pán predseda, eh, chceme byť silní ako parlament, mali by sme túto eh, mali by sme eh, odsúdiť všetky tie rezolúcie e, tejto rady, ktoré majú e, e, odsudzovať jednotlivé krajiny. Krajiny ako Egypt, Pakistan, to sú krajiny, kde sa maximálne porušujú ľudské práva a teraz sa stáva článom, členom tejto rady ešte aj Irán. No už tam potom chýba len Severná Korea, máme všetkých, všetky tie zlé štáty na jednej lodi. Jedna vec je jasná. Rada OSN pre ľudské práva je e, niečo, čo nesmieme brať vážne. Náš parlament musí okamžite sa distanco distancovať od tejto rady. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz pán Preda na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Musíme pripomenúť, kedy sa vytvoril jednotný špecializovaný orgán pre ľudské práva. Rada pre ľudské práva vtedy, keď bola vytvorená, predstavovala nádej, nádej e, na podporu základných ľudských práv na celom svete. Táto inštitúcia je hlavnou inštitúciou, bola hlavnou inováciou spolu aj s bývalou komisiou pre ľudské práva. Ich cieľom bolo odpovedať na problematiku nadmernej politizácie a selektívne sa venovať e, právam tých, e, ktoré boli mm, potlačené. Ale bohužiaľ, treba tiež poukázať, že starí démoni nezmizli a že e, nadmerná politizácia tohto orgánu tu stále existuje. A tiež treba poukázať, že neustála revízia alebo každoročná revízia nestačí na skutočnú ochranu ľudských práv na svete a preto táto rada dostatočne rýchlo nereaguje, ako napríklad v prípade e, krízy v Gvineji. A to má samozrejme veľmi vážne dôsledky. Autori porušovania ľudských práv môžu mať pocit, že nerobia nič zlého, ale dôveryhodnosť tejto rady závisí od toho, že bude konať rozhodne a prísne práve keď dojde k takémuto porušovaniu. A preto je potrebné, aby EÚ podporovala vytvorenie e, v Rade ľudských práv mechanizmu, mechanizmu, ktorý bude odpovedať na krízové situácie, napríklad e, ako je prípad Afganistanu, Guinea, Konakry, Jemen, Irán a podobne. Európsky parlament musí poukázať na to, že táto rada musí byť čo najúčinnejšia, najrozhodnejšia, aby sme mali dôveryhodného partnera v dialogu o ľudských právach. Ďakujem pekne pani Kretu na jednu minútu. Vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. după cum știți, un element permanent de preocupare în privința respectării. Ľudské práva sú stálym znepokojením, hlavne po situácii v zime minulého roku Nevieme, kto v tomto konflikte urobil horšie, pretože vieme, že na oboch stranách bolo spôsobované násilie na e, civiloch. Pokiaľ ide o Palestínu a navyše útoky Hamasu tiež postihujú aj civilné obyvateľstvo v Izraeli. Poznáme problémy oboch strán a myslím si, že nemali by sme obviňovať len jednu zo strán. Dramatické humanitárne dôsledky týchto udalostí by mali vyvolať reakciu všade na svete, predovšetkým, aby sme bojovali proti príčinám tohto konfliktu a aby medzinárodné štruktúry ďalej podporovali mierový dialog. Je to oblasť, kde EÚ má kapacity a dôveryhodnosť, aby mohla konať a musí aj má takúto povinnosť, aby takto konala. Ďakujem a teraz pán Kelam. Ďakujem, vážená pani komisárka, vážený pán minister. Jednou z priorit parlamentu je tiež e, riešenie alarmujúcich e, situácií, tam, kde viedla aktivita tejto rady OSN vlastne k obrovskej politizácii. A preto je veľmi dôležité, aby delegácie EÚ e e, bojovali za vytvorenie e, za preverovanie kritérií na prijatie do tejto rady. Minimálne by tu mala byť spolupráca s určitými postupmi a, a v súvislosti tiež jednotlivých uznesení, kde e, v prípade kritiky e, dochádzalo k problémom. Takisto by som chcel e, hovoriť o dvoch konkrétnych parlamentných prioritách. V prvom rade Bielorusko. V rozpore s očakávaniami, keďže sa tam situácia ľudskoprávna nezlepšila, dokonca zhoršila, by som chcel zdôrazniť posolstvo pána Milinkeviča z dneška, že totiž e, e, Európa nemá vlastne dobrú páku na to, aby, jeho, aby Lukašenkov režim podrobila tlaku. Podmienkou pre, ďalšou, e, spoluprácu, pre ďalšiu spoluprácu by mala byť ekonomická pomoc EÚ. Ďalej potom verejný prejav 14 aktivistov z Ruska, vrátane držiteľa Sacharovovej ceny Kovaľova, ktorý sa veľmi ktorí, sa, ktorí vyjadrili obrovské obavy spojené s možnosťou ďalšieho mediálneho e, šírenia správ v ruštine na stanici Eutelsat. Je to naozaj e, alarmujúce, že e, na jednej strane sa títo ľudia podrobujú tlaku Putina a na druhej strane sa nepodporujú spomínaní aktivisti, ako je Kovoľavov. To je naozaj niečo nepriateľské. Ďakujem a teraz budú vystúpenia Catch Pani Basesku na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som rado hovorila o prípade ozrialského vojaka Chalida, ktorý zmizol v júli v roku 2006. Vtedy mal 19 rokov. Minulý týždeň som bola súčasťou oficiálnej delegácie Európskeho parlamentu v Izraeli a stretli sme sa s otcom tohto vojaka. Napriek článku 13, 23 a 126 Ženevského dohovoru o právach vojenských väzňov a zajacov, tento vojak nemá právo prijímať návštevy svojej rodiny a nemá právo ani na um, ľudské um, správanie alebo na to, aby sa k nemu ľudsky správali tam, kde sa nachádza. Rada by som upozornila na to, že článok 77 Golsonovej správy jasne ukazuje, že tento uh, vojak by mal mať práva, ktoré vyplývajú zo ženevského dohovoru a žiada sa od Izraelu a Palestíny, aby rešpektovali práva väzňov. Pán Basesku. Ďakujem pekne. E, na marcovom zasadaní e, Rady OSN pre ľudské práva sa povedalo pomerne jasne, že porušovania ľudských práv v rozvíjajúcich sa štátoch Áno, dochádza k týmto prípadom, ale to isté nastáva aj v tzv. rozvinutých štátoch. V deklarácii OSN z 18. decembra 1992 sa zdôrazňujú e, práva jazykových a národnostných menšín. Toto je veľmi dôležité pre rozvíjajúce sa štáty, ako aj pre členov Európskej únie. Druhý odsek hovorí pomerne jasne, že národnostné menšiny majú právo využívať svoj materský jazyk aj v tzv. verejnom sektore, bez toho, že by boli obeťou diskriminácie alebo nejakých zásahov. Toto ustanovenie ale zdá sa, že nie je dodržiavané v niektorých členských štátoch. Európska únia by, mohla, by mala nájsť riešenie pre tú situáciu a mala by zaviesť také opatrenia, aby nedochádzalo k porušovaniu ľudských práv. Ďakujem, Ďakujem, e, pán predseda. V budúcich dvoch rokoch budeme musieť dosiahnuť pokrok, pokiaľ ide o úlohu OSN e, vo svete. A to aj v rámci e, Rady pre ľudské práva. O dva roky sa má evaluovať práca tohto grémia a to je rozhodujúca fáza Kole- niektorí eh, kolegovia nepripisujú tejto otázke žiadnu veľkú úlohu, ale je to naozaj dôležitá eh, časť práce OSN. Európska únia by chcela byť dôležitým eh, hráčom v oblasti ochrany ľudských práv a preto musíme aj na medzinárodnej aréne hovoriť spoločným hlasom. Musíme tiež posilniť spoluprácu s USA a po tretie potom Európsky parlament môže a aj musí byť opatrný a postupovať tak pri eh, postupoch, eh, keď ide o preverenie práva, práv ľudských, univerz- základných ľudských práv, musíme byť komplexne eh, spojení. Pani Delčeva, pán predsedajúci, pani komisárka, pán López Garido, ja by som rada upozornila v tomto uznesení na bod 13, pokiaľ ide o iránsku kandidatúru na radu OSN pre ľudské práva. Keď 15. februára eh, Irán bol revidovaný pravidelne, pokiaľ ide o situáciu a ochranu ľudských práv v tejto krajine. Iránsky režim hovoril, že v krajine sa tieto práva rešpektujú. Súčasný režim, ale by som rada poukázala na iné veci. Pani Mradžavi nás informovala v parlamente o arbitrárnych e, zadržiavaní osôb, o, o e, mučení a tak ďalej. Upozorňuje aj na e, podmienky politických väzňov vo väzeniach v Iráne. Viaceré svedectvá poslancov boli predložené aj v januári dnes Nemôžeme prijať, že Irán by sa stal členom tejto rady OSN. Akým, aké posolstvo by sme vyslali k tým krajinám, ktoré ľudské práva skutočne rešpektuje? EÚ musí pokračovať vo svojej línii a ako pani Eštonová povedala, Irán, kandidatúra v tomto štádiu pre Irán nie je ani len priateľná a vôbec uvažovateľná. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Čo sa týka rezolúcie o ľudských právach, tak som veľmi rád, že v uznesení máme body 25-26, lebo tam sa podporujú tak, tzv. špecifické rozhodnutia. Irán porušuje vážnym spôsobom ľudské práva a to systematicky. Také špecifické rezolúcie, ktoré sa týkajú jednotlivých krajín, ako to spravilo aj valné zhromaždenie OSN, to sú dôležité nástroje. To znamená, že príslušné vlády musia viesť e, rokovania, sú, e, sledujú sa ich kroky na zlepšenie situácie a je tam tlak medzinárodného spoločenstva. To je jediná možnosť, ako je možné bojovať proti takýmto porušeniam. Sú tu mnohí e, kritici, ktorí hovoria, že mali sme konkrétne hovoriť, kde sú chyby, ako sa to, ako je nutné riešiť. A že niektorí hovoria, že sa zamiešavame do záležitosti iných štátov ale jednoducho situácia je niekedy taká, že nemôžeme iba prihľadať na systematické porušovanie ľudských práv. To znamená, že dôležité je bojovať za slobodu a nepodporať tých, ktorí utláčajú. Preto je dôležité, aby zo strany EÚ sme pokračovali v tlaku a pokračovali sme v tom nástroji špecifických uznesení, ktoré sa týkajú krajín. Ďakujem pekne. Pán Brons, nech sa páči. Είναι εδώ ο κύριος Μπρόνς. Nie je tu pán poslanec? Ďakujem, pán predseda. E, krajiny Európskej únie by sa mali dať samé do poriadku, kým ukazujú prstom na krajiny iné. Mnohí členovia EÚ prenasledujú ľudí a uväznia ich e, za e, slobodný prejav. Ktokoľvek sa postaví proti momentálnej politike. Politické strany sú zakazované napríklad v Belgicku, alebo e, v Nemecku, keď sú prípady jasných dôkazov. Takisto vo Veľkej Británii, v Spojenom kráľovstve, kde e, súdny rozsudok zakázal moju stranu na základe požiadavky e, vlády na neurčité obdobie. Tieto krajiny sa, volajú, sa nazývajú demokratické, ale v takom prípade by mali rešpektovať slobodu zhromažďovania, voľného prejavu a slobodných volieb. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz na záver tej diskusie pán López Garrido. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja ďakujem za vystúpenia členov Európskeho parlamentu v súvislosti s touto témou, ktorá je rozhodujúca a podstatná a ktorá predstavuje jeden z kľúčových prvkov, ako som povedal na úvod EÚ, a to je obrana ľudských práv. V tomto zmysle my vidíme účasť, dokonca podporu existencie tejto rady OSN Myslím, že toto stanovisko by malo byť v EÚ stále. Mali by sme podporovať túto radu. EÚ vždy podporovala, aby sa vytvorila Rada pre ľudské práva, taká nahradzujúca, ako sa predtým hovorila, tej bývalej komisie alebo rady. A tiež sme vychádzali z toho, že je to nástroj, ktorý je schopný a môže byť schopný správne riešiť situáciu ľudských práv v celom svete situáciu, ktorá bude vyžadovať akcie, stanoviska alebo potrebné vyhlásenia zo strany OSN. Predsedníctvo EÚ, predsedníctvo Rady vždy systematicky vystupovalo v diskusiách počas jednotlivých zhromaždení e, Rady OSN pre ľudské práva v zastúpení EÚ a tak to bude aj naďalej. Predsedníctvo EÚ aj na budúcom zasadnutí Rady ľudských práv bude zastupovať EÚ. A navyše je to samozrejme kompatibilné s vyhláseniami a so stanoviskami všetkých členských štátov EÚ a Európskou komisiou. My sme za to, aby tento organizmus, táto inštitúcia existovala a sme za to, aby sme s ňou mohli vyťažiť všetky možnosti, ktoré niekedy za niektorých okolnostiach sa dosiahnu, pri iných príležitostiach nie. Samozrejme sú situácie, že vzhľadom na hlasovanie EÚ a členské štáty nedosiahnu všetky ciele, ktoré si stanovili ale máme aj pozitívne prípady, napríklad e, stanovisko, pokiaľ ide o Somálsko a ľudské práva v tejto oblasti a iné prípady, kde sme naše ciele nedosiahli, ale vždy je väčšia alebo viacej prevažitá pozitívna stránka ako negatívna. Rád by som upozornil, že v súvislosti s niektorými krajinami, ktoré sa tu spomenuli, o niektorých budeme aj o chvíľu hovoriť, tak tu by som spomenul iránsky prípad, pretože sa spomenul viackrát, pokiaľ ide o jeho kandidatúru. Ako viete, boli neustále vyhlásenia. Tento rok už boli tri vyhlásenia vysokej predstaviteľky pre zahraničnú politiku pani Katrin Ashtonovej, o situácii v Iráne a ona odsudzovala a zároveň vyjadrovala znepokojenie nad niektorými prípadmi porušovania ľudských práv alebo e, vyjadrila tiež pohoršenie nad trestami smrti v Iráne a tiež sa vyjadrovala k otázke kandidatúry tejto krajiny. Nezabúdajme, že tieto otázky sú ešte stále v kompetencii národných, ale v každom prípade pokiaľ ide o ľudské práva v Iráne, pokiaľ ide o porušovanie, ku ktorým dochádza, ku ktorému dochádza v tejto krajine. A prijatie alebo neprijatie tejto kandidatúry musíme k tomu pristupovať veľmi obozretne, aby sme nevyvolali kontraproduktívne reakcie. A samozrejme EÚ musí rešpektovať v tejto oblasti kompetencie národné a k tomu aj teraz dochádza a zároveň ale musí postupovať veľmi obozretne. Myslíme si, že Rada pre ľudské práva je miesto, kde musíme obhajovať naše pozície, pozície EÚ, je to adekvátne miesto. A našim záväzkom je, že chceme dosiahnuť, aby neboli kroky späť v tom univerzálnom hnutí za ľudské práva, a predovšetkým e, v tom, čo chápeme ako výdobytok ľudstva, ako niečo, čo chápeme ako univerzálnu hodnotu. A túto hodnotu treba obhajovať nezávisle od hraníc regiónov a presvedčenia, pretože to je podstata ľudskej bytosti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme a na záver pani Georgieva. Ďakujem, pán predseda, a tiež chcem poďakovať všetkým členom poslancom parlamentu za ich e, odporúčania. Určite sa postaráme o to, aby e, odozneli aj v e, prítomnosti vysokého komisára. Teraz by som povedala niečo k špecifickým otázkam a komentárom. Pokiaľ ide hlavne o kandidatúru Iránu, podporujem názor španielského predsedníctva. Môžem len podčiarknúť, že každý volený člen rady e, musí e, pre, preukazovať v praxi e, tie najvyššie záväzky, pokiaľ ide o podporovanie a, po, a ochranu ľudských práv. Case of, of, of pokiaľ ide o straty e, na ľudských životoch e, na e, Kube, smrť pána Zapata, tu by som chcela vyjadriť za komisiu polutovanie a kondolovať rodine. A chcem odsúdiť neustále väznenie viac ako 200 disidentov na Kube rovnako tiež ďalšie vyjadrenia e, nerešpektovania ľudských práv. Komisia vyzýva Kubu, aby svoju politiku zmenila a e, dostala si svojich záväzkov podľa medzinárodného práva. Naďalej budeme e, v dialogu s Kubou otázky ľudských práv pomenovávať, budeme hovoriť s danými orgánmi a budeme tento dialog využívať aby sme vyvíjali tlak na otázky ľudskoprávne. Pokiaľ ide o um, apely viacerých e, z vás, aby Európska únia hovorila jedným hlasom. Komisia to samozrejme veľmi silne podporuje. A pokiaľ ide o otázku gazy, nuž toto by sme mali podľa mňa riešiť e, na, počas ďalšej správy týkajúcej sa Goldstonovej správy. Ďakujem pekne. V tejto súvislosti máme 6 návrhov uznesení, ktoré boli predložené na záver tejto rozpravy a čo sa týka lehoty, pre pozmeňujúce návrhy teraz vypršala a toto pomôže k tomu, aby sme vyjadrili správnu solidaritu. To znamená, že bol by som rád, keby by prípadné e, dokumenty, ktoré máme ešte dosť sem priniesli. Dobre, a dostávame sa ďalej našom programe a teraz tu máme vykonávanie odporúčaní uvedených Kolstonovej správe o Izraeli a Palestíne. A najprv v mene rady pán López Garido. Gracias, señor presidente. Ďakujem, pán predsedajúci.